správ. Dovtedy budeme naďalej pokračovať e, v tom, že v kontakto s Malajziou budeme spomínať e, túto otázku a apelovať na zmenu. Ďakujem, pán komisár Pibalks. Na záver rozpravy máme 6 návrhov uznesení.

E, týmto e, ukončujeme e, túto rozprávu. Hlasovať sa bude o chvíľu o nich. Ďalšou témou je Uganda, bohatého návrh zákona a diskriminácia lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transexuálov. Najprv udelím slovo autorom uznesení. Najprv pani Veronik de Kaiser na 1 minútu 30. Vážený pán predseda, pán komisár, Ďakujem. Presne pred rokom sme tu hlasovali o uznesení o lesbičkách, homosexuáloch a Baratyho návrhu e, zákona. A teraz o, o, o rok sa vraciame s tým istým uznesením. Prečo? Pretože problém vôbec ešte nie je uzavretý. E, hnutia, ktoré boli za týmto zákonom, e, nezložili svoje zbranie ešte stále tento zákon eh, v Ugande je eh, aktuálny, respektíve tento návrh. A v novembri ugandský denník Rolling Stone zverejnil zoznam ugandských homosexuálov, ktorí boli hneď na to perzekvovaných, práva boli porušované, boli diskriminovaní, dnes sa musia schovávať. Takže ústavný súd na to e, pozastavil vydávanie tohto denníku, ale tento hon na čarodenice neskončil. Iba 13 krajín v Afrike uznáva práva homosexuálov. E, mnohé krajiny tam majú veľmi odlišnú legislatívu, napríklad v Sudane a Mauretánii je homosexualita e, trestným činom, za ktorý je trest smrti. Nedávno sme zaznamenali prehlásenie krajín AKT, ktoré hovoria, že im trochu vadí tento problém prenasledovania homosexuálov, ale e, tvrdia, že to máme nechať e, na nich. E, sú to kultúrne aspekty. Ja hovorím nie, sú to kultúrne univerzálne hodnoty týkajúce sa ľudských práv a my žiadame, aby tieto univerzálne hodnoty boli všade rešpektované. Ďakujem pekne. Ďakujem kolegyne De Kaiser. Teraz na jednu minútu kolega Tanok. Pán predseda, vo všeobecnosti eh, vlády v afrických krajinách sú dosť eh, sociálne eh, konzervatívne. Homosexuáli sú v týchto krajinách prenasledovaní, mnohí sa boja prejaviť svoju sexuálnu orientáciu. Mimovládne organizácie zo západu sa im snažia pomáhať. V mnohých krajinách je názor, že vlastne liberálne demokratické hodnoty sa snažia potlačovať kultúru v týchto e, krajinách. E, takže homofóbia je veľmi rozšírená vo viacerých častiach Afriky, je podporovaná e, médiami a vládou. Uganda, o nej sa opäť hovorí z dôvodu návrhov zákona v tejto krajine, ktorý hovorí o doživoti alebo treste smrti v prípade homosexuality. Eh, je potrebné, aby sa tento drakonický návrh zákona eh, stiahol. Je treba ho vetovať. Uganda je krajinou, kde väčšina eh, z, obyvateľstva musí prežiť z doláru denne. Myslím si, že v záujme ugandskej spoločnosti sú iné veci než perzekvovanie gejov. Ďakujem kolega Tenok a teraz na jednu minútu kolegyňa Šáke. Ďakujem pán predseda, pán komisár, kolegovia. E, tak zvaný e, e, zákon proti homosexualite hovorí, že za homosexualitu má byť trest 7 rokov doživotie alebo trest smrti. E, musíme sa silne vyjadriť proti tomuto zákonu. Nejde o to, že chceme naoktorovať svetu naše hodnoty, ale ide o dodržiavanie ľudských práv, o ochranu e, občanov, e, pokiaľ ide o ich sexuálnu orientáciu. Oktobrové a novembrové vydanie lokálnych novín Rolling Stone zverejnilo osobné detaily ľudí, ktorí sú vraj eh, homosexuálne orientovaní a vlastne navrhovalo sa v novinách, aby boli títo ľudia um, popravení. Na to mnohí z nich um, boli napadnutí. V, vo väčšine afrických krajín je homofóbia rozšírená, v niektorých z nich je spojená s trestom smrti. Uganda je teda e, podľa e, dohody z Kotonu zaviazaná dodržiavať ľudské práva. Rada Európskej únie a by mali sa zasadiť za to, aby všetky ľudské práva boli v tejto krajine rešpektované. Ďakujem, kolegyňa Šáke. Nasleduje kolega Romeva Rueda. Yeah, uh, anti-homosexuality bill by David Bahadi in the UK um, návrh zákona proti homosexualite v uganskej e, vláde, ktorý prenasleduje e, sazbou 10 rokov až do životím homosexualitu, je nepriateľný. Pamätajme na to, že e, v Afrike je homosexualita zákona len v 13 mm, krajinách a je trestným činom v 38 krajinách, pričom v Mauritánii, v Sudáne a v severnej Nigérii homosexualita sa trestá smrťou. Preto potrebujeme eh, zopakovať opäť eh, skutočnosť, že eh, sexuálna orientácia je vec, ktorá je otázkou mm, individuálnej slobody a súkromia a mm, podľa dohovoru SN sa musí táto zaručiť a preto musíme odsudzovať akýkoľvek pokus ktorý e, stíha sexuálnu orientáciu a musíme vyžadovať od e, ugandskej vlády dodržovanie e, medzinárodného práva a dohody z Kotonu. Preto vyzývam radu, aby využívala tieto nástroje, aby podporovala ľudské práva homosexuálov v Ugande. Vielen Dank, Herr Kollege Romeva. Ďakujem, pán kolega Roma Jurveda. Teraz pán Kacmarek na jednu minútu. Dámy a páni, diskriminácia na základe pohľadnej orientácie musí byť zakázaná. Je to veľmi vážna vec v Ugande a Ugandu podporujú mnohé africké štáty. Tieto štáty nechcú, aby na ne západné štáty vynakladali tlak Myslím, že tu e, je nedorozumenie a myslím, že pani de Kaiser e, na to poukázala. My tu hovoríme o základných pojmoch e, ľudských práv, ale toto spochybňuje väčšina štátov v Afrike a to už trvá roky. My hovoríme o základných ľudských hodnotách, oni hovoria, nezasahujte do našich vnútorných vecí. A mnoho štátov udeluje aj e, trest smrti za homosexuálne činy a my musíme sa postaviť proti e, týmto zákonom a dúfame, že ich odvetujú. Ďakujem pán Kacmarek, teraz pani Veržia na dve minúty. L'Uganda fait effectivement partie de ces États africains où le... Uganda je naozaj jedným z afrických štátov, kde sa homosexualita potláča. Mm, na základe e, fundamentalistov a Onelikov, e, ku ktorým patrí prezident, e, oni vykonávali krížovú výpravu proti homosexuálov a moslimovi aj kresťania sa poprvýkrát spojili v tomto štáte, aby odsúdili to dokonanie Christopher Ginzel bol jedným z pár ľudí, aby zaujal postoj v prospech homosexuálov a v dôsledku toho trpel a tento návrh zákona môže prísť kedykoľvek a tiež stíha homosexuálov, ktoré sú pozitívni na HIV a časopis Rolling Stone, ktorý nemá nič spoločné s tým eh, druhým eh, časopisom, eh, zverejnil mena adresy homosexuálnych vodcov. Publikácia toho podku sa dočasne zakázala, ale zlo už bolo vypustené a homosexualita v Afrike sa často posudzuje za chorobu pochádzajúcu zo západu a to spôsobuje, že Afrika stráca svoje hodnoty a v tomto prípade MVO hovoria o 500 miliónoch, 500 tisícoch homosexuálov v obyvateľstve 32 miliónov. Musíme s osobitnou pozornosťou sa s tým zaoberať a e, pomáhať všetkým, ktorí trpia mučením Ďakujem, pani a Teraz mene frakcii najprv kolegyňa Makovej na jednu minútu. I am alarmed by the use of the... Ďakujem. E, som zrazená používaním trestného zákona um, proti uh, osobám, ktoré e, rovnakého pohľavia majú sex v súkromí. Takisto aj v Ugande je tomu tak, ale návrh zákona Baharty by to ešte zhoršil, môže byť použitý trest smrti keď a zatiaľ čo um, budú za spájanie sa a vyjadrovanie homosexuálnych názorov v krajine, kde prenasledovanie ľudí LGBT už e, nastalo, ľudia by e, mali obmedzenú súkromie a ich životy by boli ohrozené. Ľudská dôstojnosť by nemala žiadny význam v Ugande, ak sa takýto zákon príjme a nemôžeme to pripustiť. Ďakujem pani kolegyne Makovej. Teraz pán Kešmen na 1,5 minúty. Uh, Ďakujem pán predseda. Veľa sa zmenilo v posledný rok. Uh, táto snemovňa 23. novembra zopakovala zásadu univerzálnosti ľudských práv a nediskriminácie, na základe ktorej my posilňujeme e, naše partnerstvo z JPA a tiež táto snemovňa vyzvala, aby sme posilnili princíp e, nespochybniteľných e, doložiek o ľudských právach a postihy pre nedodržanie takých doložiek vrátane diskriminácie a tak ďalej na základe sexuálnej orientácie. Rozdiel je, že tieto štáty sa rozhodli s nami spolupracovať a mať s nami partnerstvo. Máme AKT, v dohode EPA máme dohody s Kotonu a preto ich žiadame, aby s nami pracovali na spoločných univerzálnych princípoch a tieto sú nespochybniteľné. A keď nechcú na základe toho fungovať, tak vyzývam komisiu a radu, aby prijala potrebné postihy, aby posilnila tie zásady, ktoré presazujeme Rovnako v budúcnosti mm, Afrického strategického partnerstva s EU. E, my vyzývame, aby e, sa e, naplnenie rôznych partnerstiev podmienilo nediskriminovaním na základe akýchkoľvek dôvodov vrátane sexuálnej orientácie. Nie je to kolonializmus, keď bojujeme za práva iných. Ľudské práva sú univerzálne a nedeliteľné a držať sa v úzade a nič nerobiť, e, zatiaľ čo sa základné ľudské práva porušujú, e, je nevydôsledný v tomto konaní ktokoľvek v Afrike, kto povie, že e, verejne, že homosexuál by bol šialený, lebo jeho život by bol ohrozený a vaša rodina by vás musela odozdať policii. Predstavte si, že vy ste ten človek a príjmate tie kroky, ktoré sú potrebné na ochranu ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. A teraz pani kolegyna Tajn. Minúta, prosím. Vážený pán predseda, Dohovor ľudských práv OSN, Európsky dohovor na ochranu ľudských práv a slobod, ako aj Charta základných práv EÚ, zakazujú diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, EÚ má povinnosti nielen na svojom území v oblasti ľudských práv, ale máme aj medzinárodnú povinnosť komunikovať s tretimi krajinami a chrániť tieto práva a kritizovať nesprávnu situáciu. Najmä preto, že tretí štáty tak ako Uganda, ktoré majú s nami partnerstvo cez Európsky rozvojový fond, sú krajinami, ktoré aj finančne podporujeme. Preto máme dokonca právo sa vyjadriť, keď tieto štáty sa nedržia ľudskoprávnych klauzul v dohodách o partnerstve. Takto aj Uganda musí dodržiavať, rešpektovať medzinárodné ľudskoprávne normy a dokumenty. Je to tak ustanovené aj v našej rozvojovej spolupráci. Žiadali sme už minulý rok Ugandu, aby odstúpila od kriminalizácie homosexuálov a podobne, ale situácia o rok neskôr je ešte horšia. Tresty sa sprísnili, hrozí dokonca trest smrti v maji tohto roku som demonštrovala s ostatnými pred uganským veľvyslanectvom, nič to nepomohlo. EÚ je proti trestu smrti, ako aj homofóby takéhoto druhu. Ďakujem veľmi pekne, kolegyňa Tajn. A teraz kolega Cerny, Cernecky, prosím. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Je to veľmi zaujímavá a dôležitá debata. Dve veci. Poprvé, Uganda nie je skutočne ostrovom diskriminácie v, tej, v tomto regióne, v mori krajín, ktoré by dodržiavali ľudské práva. Myslím si, že tri štvrtiny krajín Afriky majú veľmi prísne právne predpisy v tejto otázke a zvyčajne idú cestou diskriminácie. Nie je to len problém Ugandy, je to problém celého kontinentu a africkej kultúry. Po druhé, samozrejme, Uganda nie je krajinou, ktorá ochraňuje ľudské práva najlepším spôsobom v Afrike a to je len malá časť väčšieho problému, o ktorom treba hovoriť. Ďakujem veľmi pekne, kolega Carnický. A teraz kolega Obermarier tu žiaľ nie je. Takže pokračujeme ďalej a je to pani Kretu na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Naše uznesenie hovorí o veľmi e, závažných porušeniach ľudských práv a žiaľ, homosexualita sa prenasleduje a toto je už pravidlom. Len niekoľko afrických krajín považuje homosexualitu za zákonnú, inde sa tresta odsudením na doživotie alebo na smrť. Je to veľmi vážne porušovanie ľudských práv a vydanie, zverejnenie čierneho zoznamu osôb obvinených z homosexuality a výzva k čitateľom, aby ich obesili, je mimoriadne poburujúce a uraž, uražlivé naše uznesenie hovorí, že nechceme niekomu importovať naše európske hodnoty, ale chceme ochraňovať ľudské práva, čo je jedným z hlavných cieľov únie. Takže naša zahraničná služba a iné inštitúcie by mali tvrdo zakročiť, aby naši partneri rešpektovali e, naše dohody. Ďakujem veľmi pekne, pani Kretu. A teraz máme Catch the Eye. Teraz kolega, kolegyňa Reda E, kolega Reda. Ďakujem veľmi pekne. Hovorili sme o Ugande, o homosexualite v našom parlamente už pred niekoľkými mesiacmi a odtedy sa nič významného nestalo. Niekedy hovoríme, že žiadne správy sú dobre správy, ale v tomto prípade žiadne správy nie sú dobre správy, pretože i keď sa o zákone Bahatýho zatiaľ nehlasovalo, ani nebol zmietnutý zo stola, je v, v legislatívnom výbore a napriek medzinárodnému tlaku tento návrh zákona nebol stiahnutý, čo je veľmi závažné. A čo je tiež závažné, je táto kampaň proti homosexuálom, ktorá sa vedie v Ugande. My dúfame, že to, čo je tam, bude rozumné a že zásada nediskriminovania nakoniec zvíťazí. Ďakujem, pán Preda. A posledným rečníkom je pán Higgins. Thank you, president. Ďakujem, pán predseda. Kampaň nenávisti voči lesbičkám a gejom v Ugande je naozaj e, strašná. Homofobické e, kampanie viacerých e, religióznych skupín a médií, ku ktorým patrí nabadanie k vraždám, znamená, že mnohí z týchto ľudí žijú teraz vo veľkom strachu a nebezpečenstve a um, aj viacerí uh, politici toto využívajú na posunenie svojej, svojej pozície. Ja uh, apelujem na tých, ktorí s veľkou odvahou boja, bojujú v Ugande um, proti tomuto návrhu, aby teda uh, zotrvali. Najsilnejšie posolstvo z našej strany by malo e, smerovať e, k ugandskej e, vláde. My nechceme samozrejme zhoršiť život uganským obyvateľom, ale mali by sme silne apelovať na uganskú vládu. Ide o to, aby sme podporili takisto aj tých, ktorí v tejto krajine bojujú za práva gejov a lesbičiek, za základné právo môcť byť tým, kým človek je. Ďakujem kolega Higgins na Záver rozpravy komisár Píbalks za komisiu. Ďakujem. Návrh e, zákona e, o e, homosexualite predstavuje naozaj značné porušenie ľudských práv týkajúci sa teda gejov, lesbičiek, transexuálov a bisexuálov plne E, zdieľam e, obavy Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o situáciu v Ugande, ale aj v iných krajinách e, s diskriminujúcou s legislatívou voči tejto skupine ľudí, kde takáto legislatíva bola prijatá alebo sa zvažuje. Komisia si myslí, že kriminalizácia homosexuality tak ako ju zákon predpokladá, je e, proti záväzkom e, dohovoru OSN e, za ľudské práva, ktorý vlastne ratifikovala Uganda, musí ho uplatňovať. A takisto je to proti vyhláseniu OSN o sexuálnej orientácii a rodovej príslušnosti Predsedníctvo EÚ a vedúci misie EÚ túto otázku viacerokrát prerokoval s uganskou vládou počas svojich stretnutí s premiérom, e, prezidentom, ministrom zahraničných vecí a ministrom spravodlivosti e, na fórach e, formálneho politického dialógu aj komisie pre ľudské práva v Ugande zverejnenie v denníku Rolling Stones, zverejnenie zoznamu eh, homosexuálov spolu s ich fotografiami a adresami eh, pod nadpisom Obeste ich eh, naozaj predstavil ohrozenie života týchto ľudí. Delegácia Európskej e, únie naďalej monitoruje situáciu spolu s e, misiami členských štátov v tejto krajine, so zastupiteľstvami, s Norskom, USA, aj s Úradom Vysokého komisára pre ľudské práva OSN. E, Touto otázkou sa zaobráme aj na technickej pracovnej skupine pre ľudské práva, čo je fórum s našimi partnermi v Ugande ktorého e, cieľom e, sú konkrétne kroky v oblasti ochrany ľudských práv. Komisia naďalej bude v kontakte s Ugandou e, vyvíjať nátlak na Ugandu v tejto oblasti, aby sa neprenasledovali títo ľudia a budeme podporovať miestne organizácie, ktoré bojujú za ľudské práva aby e, sa zlepšila právna situácia pre e, gejov, lesbičky, bisexuálov, transexuálov v Ugande. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár Pibalks. Máme tu 6 návrhov uznesení z rôznych politických skupín. Týmto sme uzavreli e, rozprávu. Hlasovať budeme o chvíľu po ukončení nasledujúcich.